Uh, good evening. Good... Dobrý večer, milí priatelia. Dámy a pani, milí kolegovia, som rád, že sme tu späť znovu v Štrasburgu v Európskom parlamente. Vidím, že ste plní energie. Je tu taký hluk v tejto miestnosti, že nikto nikoho nepočuje. Takže začníme. Naše hlasovanie máme viac menej dve hodiny pred nami. Po dovolenke by sme mali začať určitým spôsobom, milí priatelia. Sú nejaké pripomienky k programu, máte ho na stoloch žiadne, takže moje oznámenia. Tlmočenie Bulharčina a Rumunčina nie sú k dispozícii v tlmočníckom režime. Ospravedlňujem sa u našich rumunských oblastných kolegov. Prepačte, je mi to veľmi ľúto. Mám z toho zlý pocit. A teda po dovolenkách je to pochopiteľné. Kvôli stretnutiu o digitálnej únii v stredu 23. septembra bude toto stretnutie od druhej popoludní do 4. dve hodiny. Od 14. do 16. téma kybernetická bezpečnosť. Je to veľmi dôležitá a relevantná téma. Ide o ochranu dát až po ochranu kritických infraštruktúr. Všetci sú pozvaní a vy taktiež vaši poradcovia aj asistenti. Prosím, zúčastnite sa na tomto stretnutí zápisnica, vrátanie e, agent e, poslancov od 17. do 16. júna 2015 Milí priatelia, niektorí eh, ešte rozprávajú hlavne v prvom rade. Stále vás počujem a veľmi dobre rozumiem, čo hovoríte. 23. júna 2015, to sú dve naše stretnutia. Ak nie sú žiadne ďalšie komentáre, tak eh, sa považujeme za schválenú. Nie sú žiadne. Elektronické hlasovanie. Zoberte si kartičky všetci. vložte ich do mm, prístrojov a, a budeme teda hlasovať ako zvyčajne. Najskôr teda otestujeme, či toto funguje. Moja otázka je, či ste radi, že ste tu naspäť, tu v parlamente. Prosím, odpovedzte na vašu otázku. Otváram hlasovanie. To je... OK. Uh... The vote is closed. Končím hlasovanie. SN, uh, eh, one SND too many. Je tu jedného člena SAD Ja, navyše. Končím hlasovanie. Vidíte, že teda ste všetci veľmi spokojní, je to veľká väčšina. Ďakujem pekne. V poriadku, takže môžeme začať hlasovať. Súhlasíte s dvomi poslednými číslami, sú veľmi dlhé. Prvý pozmenujúci návrh, prečítam všetko, 5,228, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 2,9 za, proti, zdržal sa, schválené. 30 za, proti, zdržal sa, schválené. 31 za, proti, zdržal sa, schválené. 14 za, proti, zdržal sa, schvál, zamietnuté. 24 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 15 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 23 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 08 za, proti, zdržal sa, schválené. 10 za, proti, zdržal sa, schválené. 34 za, proti, zdržalo sa, zamietnuté. 16 za, proti, zdržalo sa, zamietnuté. 25 za, proti, zdržalo sa, zamietnuté. 00 za, proti, zdržalo sa, schválené. 17 za, proti, zdržalo sa, zamietnuté. 01 za, proti, zdržalo sa, schválené. 02 za, proti, zdržalo sa schválené. 32 v dvoch častiach. Prvá časť, pán Rekver za, proti, zdržalo sa zamietnuté. Druhá časť za, pani spravodajkyne za, proti, zdržalo sa schválené. 33 za, proti, zdržalo sa schválené. 35 za, proti, zdržal sa schválené. 36 za, proti, zdržal sa schválené. 37 za, proti, zdržal sa schválené. 38 za, proti, zdržal sa schválené. 39 za, proti, zdržal sa schválené. 40 za, proti, zdržal sa schválené. 03 za, proti, zdržal sa schválené. Za, proti, zdržal sa schválené. 07 za, proti, zdržala sa schválené 04 za, proti, zdržala sa schválené 42 za, proti, zdržala sa schválené 43 za, proti, zdržala sa schválené 44 za, proti, zdržala sa schválené 46 za, proti, zdržala sa elektronická kontrola. Otváram hlasovanie. Číslo 06. Hlasujeme o 06 elektronicky. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. 45 za, proti zdržal sa schválené, 46 za, proti zdržal sa schválené, 47 za, proti zdržal sa schválené, 48 za, proti zdržal sa schválené, 49 za, proti zdržal sa schválené, 50 za, proti zdržal sa schválené, 51 za, proti zdržal sa schválené, 52 za, proti, zdržal sa schválené. 18 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 53 za, proti, zdržal sa schválené. 54 za, proti, zdržal sa schválené. 05 za, proti, zdržal sa schválené. 06 za, proti, zdržal sa schválené. 22 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 55 za, proti, zdržal sa schválené, 19 za, proti, zdržal sa, schválené. Zamietnuté 07 za, proti, zdržal sa, schválené. 08 za, proti, zdržal sa, schválené. 09 za, proti, zdržal sa, schválené. 10 za, proti, zdržal sa, schválené. 11 za, Päťdesiat dva, za, proti, zdržal sa schválené, 12 za, proti, zdržal sa schválené, 13 za, proti, zdržal sa schválené, 56 za, proti, zdržal sa schválené, 20 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 14 za, proti, zdržal sa schválené, 57 za, proti, zdržal sa schválené, 58 za, proti, zdržal sa schválené, 59 za, proti, zdržal sa schválené, 60 za,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 zdržali sa prijaté, 22 za, proti, zdržali sa prijaté, 85 za, proti, zdržali sa prijaté, 05 za, proti, zdržali sa prijaté, 89 za, proti, zdržali sa prijaté, 86 za, proti, zdržali sa prijaté, 23 za, proti, zdržali sa prijaté, 87 za, proti, zdržali sa prijaté, 88 za, proti, zdržali sa prijaté, 89 za, proti, zdržali sa prijaté, 90 za, proti, zdržali sa prijaté, 91 za, proti, zdržali sa prijaté, 24 za, proti, zdržali sa prijaté, 5 za, proti, zdržali sa prijaté, 25 Pán Butikofer 26 za, proti zdržali sa prijaté, 92 za, proti zdržali sa prijaté, 93 za, proti zdržali sa prijaté, 94 za, proti zdržali sa prijaté, 04 za, proti zdržali sa prijaté, 94 za, proti zdržali sa prijaté, 96 za, proti zdržali sa prijaté, 13 za, proti zdržali sa zamietnuté, 97 za, 13 za, overme si elektronicky, elektronicky otvorme si. The vote is closed. One SND too many. Uh, one SND too many. Za SND je tu jeden navyše. Áno, končíme hlasovanie. Prijaté takže som mal šťastie. Ospravedlňujem sa, mal som 97. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 98 za, proti, zdržali sa, prijaté. 27 za, proti, zdržali sa, prijaté. 99 za, proti, zdržali sa, prijaté. 019 za, proti, zdržali sa, prijaté. 01 za, proti, zdržali sa, prijaté. 02 za, proti, zdržali sa, prijaté. 03 za, proti, zdržali sa, prijaté. Elektronické hlasovanie ako posledné, ako finálne hlasovanie. Otváram hlasovanie. Everybody has voted. Hlasovali všetci. Jeden za SND. Končím hlasovanie. 50, super, ďakujem. Ďakujem spravodajcovi. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu, bod číslo 6, finálny hlasovací zoznam. Ide o dohodu smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži. Teraz prejdeme cez pozmeňujúce návrhy a kompromisné pozmeňujúce návrhy. Pozmeňujúce návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 12 za, proti, zdržali sa prijaté. zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 11 za, proti, musíme si to overiť. Musíme si overiť výsledok, pozmeňujúci návrh 11. SND má veľa Končím hlasovanie. Prijaté. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 12. Áno, overíme si. Takže číslo 7. Hlasovali všetci. SND má veľa. Končíme zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa. 13 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 14. V dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté. Overme si. 14. Prvá časť. Otváram hlasovanie. V poriadku. Fine. Voice closed. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Druhá časť 14. Druhá časť 14. Končím hlasovanie zamietnuté, 15 za, proti, držali sa. Musíme si to overiť, nie je to jasné. Otváram hlasovanie, SND má veľa, ospravedlňujem sa, končím hlasovanie. Zamietnuté. 16 za, proti, držali sa, aj to je zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. 17. Overujeme. Končím hlasovanie. Prijaté. 18 za, proti, zdržali sa prijaté. 19 za, proti, zdržali sa prijaté 12, 20 za, proti, zdržali sa. Musím si to overiť ešte raz. Otváram hlasovanie. V poriadku. Končím hlasovanie. Prijaté. 1B. Pozmeňujúci návrh 21 za, proti, zdržali sa. Musím si to overiť. Otváram hlasovanie. 21. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 3 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 25 za. Proti. Zdržali sa. Nezdvíhate ruky. Musíte zdvíhať ruky, aby sme videli, ako hlasujete. 25 Skontrolujme 25. Končím hlasovanie. Prijaté. Prosím, zdvíhajte ruky 27 za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, mieta sa 31, kto je za, kto je proti. Skontrolujeme ešte raz 31. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa 32 za, proti, sa zdržal hlasovania. Ešte raz to skontrolujeme. 32. Otváram hlasovanie. Teraz končím hlasovanie. Zamieta sa. 31 za, proti. To sa zdržal hlasovania. Takže kontrolujeme ešte raz. Otváram hlasovanie. 33. Končím hlasovanie. Prepačte, prečtete niekto naviac se spusté. Končím hlasovanie. Príjma sa. 34. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa. 44 kto je za, kto je proti, kto sa zdržal sa zamieta sa. 45, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, skontrolujme prosím 45. Končím hlasovanie. Prijíma sa v poriadku. 47. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Preverme to, prosím. 47. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Príjma sa. 48. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 41. Za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 15. Za, proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa kompromis 5 za, proti, zdržal sa, príjma sa 55, kto je za, kto je proti. Skontrolujeme 55, prosím. Otváram hlasovanie, skončím hlasovanie. Zamieta sa 60, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal sa, príjma sa. 59, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Prima sa. Skontrolujme 59. Kontrolujme 59. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prima sa. No je to veľmi drobúčky rozdiel. 62. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? No, nevidím to celkom jasne. Prosím vás hlasovať na strane PP e jasnejšie, čiže 62 elektronicky, 61. Otvorím hlasov, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamieta sa 62 za, proti, kto sa zdržal sa, zamieta sa, kompromis 6 za, proti, zdržal sa hlasovania, príjme sa 64 za, proti, zdržal sa hlasovania. Skontrolujme 64. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Príjma sa 69. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? 69. Prosím vás, kontrolujme, pretože to nie je dosť jasné. 69. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 7 za, proti zdržal sa hlasovať 64 za, proti zdržali sa, zamieta sa 73 za, proti zdržali sa hlasovania. Skontrolujme 73. Otváram hlasovanie, teraz končím hlasovanie. Príjma sa 73 za, proti, zdržali sa hlasovania, príjma sa kompromis 8 za, proti, zdržal sa, príjma sa 76 za, proti, zdržal sa, príjma 73 za, proti, zdržali sa, 77 za, proti, zdržali sa, príjma sa podľa všetkého je to prijaté, ale musíme to skontrolovať. Takže ešte raz 80, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 82. Za proti zdržali sa 83 za proti príjmanie 85 za proti 86 za proti zdržali sa 9 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 97, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal svoje zamieta sa 96, e, za, proti, zdržali sa 97, za, proti, zdržali sa, príjma sa 99 za, proti, zdržali sa, preverme to prosím, 99 99. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kto je stovka? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Skontrolujme to, prosím. Musíme to skontrolovať. Stovka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Niekedy je dôležité skontrolovať to. 104. pozmenujúci návrh. Je to z SND. Sú tu námietky, pretože na základe našich pravidiel štyria členovia, tak ako na plenárke, prosím vás, staňte je to dosť, viac ako štyria zamietajú. Je to náš rokovací poriadok, tak ako počas plenárky. Na plenárke 39, na ITRE 4 členovia. Takto rozhodujeme, čiže hlasujeme bez pozmeňujúcich návrhov. 104. To je sa. Kto je proti? Zdržali sa. Ja si myslím, že je to zamietnuté, ale keď chcete, môžeme to skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 105. To je za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. Skontrolujme to. Asi je to prijaté. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 105. Príjma sa. 106 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 10, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. 104 za, proti, zdržali sa, zamieta, 15 v troch častiach, čas 1 za, proti, zdržali sa, príjma sa, dvojka za, proti, zdržali sa, príjma sa, trojka za, proti, skontrolujme to prosím, čas 3, 115, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, príjma sa. 116 je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Elektronické hlasovanie ako záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. V poriadku. Končím hlasovanie. Príjma sa kde je to jasno. Ďakujeme našim spravodajcom. Prešli sme hladko hlasovaním do zrokovacieho poriadka. Ja viem, že každý chce ísť domov. Chcem sa poďakovať pánovi Kellymu za to, že bol veľmi dobrý, rôzne politické skupiny sa tešili tejto práce a čo je veľmi dôležité, čo chcem zdôrazniť, musíme byť e, schopní získať tú väčšinu a počas e, líderstva pána Kellyho sme dosiahli väčšinu vo výbore, tak ja si myslím, že momentálne sme na tej správnej ceste. Michael. Thank you very much. Rafał and... Mm, ďakujem pekne. Takže prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu. Vážení priatelia, dámy a páni, o 35 minút. Môžeme končiť, ale prosím vás, hneď začneme. Ide o rozvoj udržateľného priemyslu základných kovov. Spravodajcom pán Eduard Martin. Chcem vám pripomenúť, vážení členovia, že termín pre podanie pozmeňujúcich návrhov uplynul 10. júla. Kolegyne a kolegovia, chcem vás požiadať, aby ste opustili miestnosť. Prosím vás, neboskávajte sa verejne. Priatelia za zelených, <laughs> zelený vo vnútri aj zvonka. No dobre, Eduard má ten veľmi dôležitá správa 10. júla uplynul termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov. Ráta sa s hodinou na našu diskusiu. Slovo dávam kolegovi Martenovi. Nech sa páči, máte slovo. Máte 5 minút. Každý krát, alebo vždy ma nejak obmedzujete, asi máte niečo proti mne, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa to urobiť čo najstručnejšie. Viem, že je neskoro. Je to nezvyčajná hodina na takúto tému. Som si istý, že e, sa nám to podarí, alebo dokonca aj lepšie a budeme počúvať až do konca. Um, ehm, 280 pozmeňujúcich návrhov, tak tu vidíte, aký je záujem politických strán a poslancov pokiaľ ide o budúcnosť e, e, priemyslu základných kovov, keď sa pozrieme bližšie na všetky pozmeňujúce návrhy, tak si uvedomujeme, že to nie je polemika či nejaká spoločná nezhoda alebo hlboká nezhoda. Všetci sa zhodujeme na minimálne dvoch e, veciach. Čiže dôležitosť základných kovov pre európsky priemysel a pre teda celý tento sektor ide teda o Eh, aeronautický priemysel, automobilovú produkciu a tak ďalej. A potom druhá vec, na ktorej sa zhodneme, je tá, že priemysel základných kovov je v prvej línie európskej desindustrializácie. A to vyplýva aj z tejto správy. Pokúsim sa rýchlo prejsť príčiny eh, tohto ústupu priemyslu. Nič menej je tu jedna či dve veci, ktoré sú kľúčové, na ktorých sa zhodneme a síce cena uhlíka, ktorá je hrozbou v prípade vysokých e, cien e, pri absencii e, potrebných opatrení, konštatovanie, že konkurencia nie je ani voľná, ani férová a po tretie vysoká cena a volatilita elektriny ako handicap, ktorý vedie k strate pracovných príležitostí. Čiže ja chcem povedať, že jedno zo základných opatrení, ktoré navrhujeme, nie je opatrením, ktoré ide proti alebo je v opozícii k tejto téze, ale jednoducho hovoríme, že toto opatrenie znamená, že konkurencia bude férovejšia, bude to financovanie nízkouhlíkového hospodárstva, my sme toho boli svetkami po našej ceste Európou a e, títo producenti budú zvýhodnení oproti tým, ktorí sa nespravajú podľa týchto pravidiel. Čiže toto vedie k energetickej efektívnosti a zdržovaní emisí CO2 a vidíme tu silné posolstvo z prvok európskeho priemyslu a síce, že to môže byť tromfom pre európsky priemysel. Vidíme to ďalšie, teda posolstvo pre tých, ktorí nerešpektujú naše pravidlá, a teda odteraz, e, ak by chceli preniknúť na náš trh, tak musia tieto pravidlá rešpektovať. Takže toto je naše posolstvo. Chcem len povedať, že tí, ktorí ešte pochybujú o tejto možnosti, tak smernica REACH je príkladom, k, e, k, ktorý vedie k tomuto cieľu. Privíta, vítame ho. Je to európska iniciatíva a je potrebné naďalej ju podporovať. A v rovnakom duchu podporujeme aj my E, toto, e, toto prispôsobenie sa e, uhlíka na hraniciach a teda nechceme nejaký protekcionizmus, chránime výrobcov mimo EÚ. Naša myšlienka je teda táto, ako dosiahnuť lojálnu konkurenciu ktorá bude férová a myšlienka, ktorú presadzujeme v tejto správe je tá, že chceme zvýhodniť tých, ktorí sa správajú najvzornejšie a financovať priemysel tak, alebo ten, ktorý je najužitočnejší. Nové technológie, ktoré nám umožňujú produkovať minimum CO2. Ja chcem, umožň- chcem len pripomenúť, že tu sme mali diskusie, hlasovali sme o správe, vlastnej iniciatívy, diskusie v jednotlivých krajinách prebiehajú na tému tu, ako zabezpečiť vyslanie tohto silného signálu a myslím si, že práve na hraniciach by to mal byť nástroj preto, aby sme znovu dosiahli opätovné spriemyselnenie a financovali potrebné e, sektory. Ja podporujem tieto návrhy a čiastočne to môže byť aj finančný nástroj, ktorý E, bude e, zdrojom pre zelené fondy. Musíme to zabezpečiť 5 miliard e, eur, aby sme mohli financovať práve tieto oblasti a ja dúfam, že sa nám to podarí a toto je teda nástroj, ktorý môže k tomu napomôcť, teda financovať naše investície. Transforma, e, teda transparentnosť a informovanosť e, my tu vidíme kvázi jednotnú, jednotnú pozíciu všetkých e, poslancov a politických skupín, ktorým ďakujem za podporu. Ide o podporu dobrých e, postupov, možnosť vidieť, aké sú skutočne emisie CO2 v jednotlivých e, podnikoch. Využívanie príjmov, ktoré pochádzajú z týchto činností počas e, dražieb, mala by sa vytvoriť e, konzultačné skupiny. Sú tu tiež ďalšie témy, kde musíme nájsť kompromis, e, hlavne modernizácia E, rozličných nástrojov, ktoré sú tiež predmetom širokého konsenzu, hoci sú tu rozličné postoje. Tu ešte potrebujeme objasniť naše stanoviska a možno revidovať znenie niektorých pozmeňujúcich návrhov, pokiaľ ide o stupeň jasnosti týchto opatrení, ktoré sa musia prijať. Dnes je to predmetom diskusie. Chcem len povedať na záver, už končím, pán predseda, že, je tu, i, že tu musíme podporovať cirkulárnu ekonomiku, musíme podporovať takisto recykláciu tých tokovov. Toto je prioritný cieľ a takýmto spôsobom by sme dosiahli náš cieľ. Ďakujem všetkým. V stredu ráno, v stredu popoludní, pardon, bude prvé stretnutie, aby sme sa zhodli na tom kompromise, ale to teda v podstate tu nie je nejaký základný e, nesúlad. Ďakujem pekne, milí kolegovia. Ďakujem kolegovi za všetky vysvetlenia. Teraz e, spravodajcovia a koordinátori majú priestor možno 2-3 minúty pre každého, pretože aj pán spravodajca e, hovoril dlhšie. Pán Selenion e, za EPP má slovo ako prvý. Ďakujem pekne. Keď sme diskutovali o tejto téme na poslednom stretnutí, tak sme si všimli a ja môžem teda potvrdiť ten pozitívny dojem o tejto práci, pretože všeobecné línie a piliere, na ktorých spočíva táto správa, sú také, že ich môžeme podporiť. Je tu teda tá primeraná oblasť, ktorá sa týka o rozvoji, e, týka sa rozvoju európskeho priemyslu, hlavne teda priemyslu základných kovov v rámci nášho európskeho priemyslu, takže tu sa venuje pozornosť práve tomuto typu rozvoja, hlavne e, téme energetiky. Tu sú z veľmi špecifické pozície aj v našej frakcii, pokiaľ ide o hraničné prispôsobenie. Niektoré delegácie e, majú väčšie výhrady, e, niektoré ich majú menšie. E, som mm, spravodajca by mal vysvetliť, v čom táto správa spočíva. Moje stanovisko je také, že sa je tu teda záujem, to bolo vyjadrené na rozličných stretnutiach, hovoril som o viacerých kritických bodoch, ktoré sa týkajú adekvátneho riadenia, aby bolo možné e, sa pohybovať smerom k ETS a teda smerom k tomuto cieľu. Táto diskusia by sa mala dokončiť predtým, ako otvoríme rozpravu o ETS, aby to nebolo v protiklade k téme nepriamých nákladov a spravodajca veľmi správne hovorí, že prítomnosť kompenzácií v jednotlivých metodách vytvára e, roztrieštenosť trhu v EÚ. Mohli by sme, mohli by sme sa pozrieť na túto myšlienku zrušenia týchto kompenzácií nepriavých nákladov a vidím tu určité obevy, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, ale myslím si, že riešenie je práve opačné. My všetci by sme mali mať primerané kompenzácie pre nepriame náklady. V mojej krajine je to klasickým príkladom, ale sú tu aj krajiny, kde tieto kompenzácie pochádzajú zo strany štátu, štátnych intervencií no a v krajinách ako je tá moja a to tak nie je a nie je to správne podľa mňa. Myslím si, že riešením pre rovnováhu na trhu e, by mohlo byť e, v štandardizácii úplne všade, ale teda e, vnímam to pozitívne a vzdielam aj ten postoj, že je nevyhnutné stimulovať implementáciu a zlepšenia Eh, týchto opatrení možno prostredníctvom fondov, ktoré budú zamerané na rozvoj a efektívnosť. Mali by sme pokračovať v našej práci v, v stredu, keď sa na to potrebuje podrobnejšie. Ďakujem. Pán Tošenovský za ECR, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Najskôr by som chcel veľmi oceniť kolegu Martena eh, za jeho úporné presvedčenie, ktorým sa snaží presadiť e, význam priemyslu základných kovov z hľadiska postavenia Európy a zároveň aj to, ako poukazuje na problematiku udržateľnosti tohto priemyslu za veľmi zložitých a komplikovaných podmienok v EÚ sú tu aj rozdiely v jednotlivých trhoch a stanovisk na národných úrovniach. Myslím si, že je to naozaj jeden z prvých materiálov, ktorý hovorí o význame priemyslu základných kovov a verím, že ďalšie rokovania na tejto pôde budú pokračovať. Niektoré otázky, ktoré ohrozujú alebo komplikujú konkurencieschopnosť tohto priemyslu na svetových trhoch, sa možno nezhodujeme trošku, naša frakcia ECR. Nie sme presvedčení, že väčšie administratívne bremeno a e, roz, náročnejšie kontroly pomôžu tomuto veľmi dôležitému a komplikovanému priemyslu. Myslím, že tento materiál poukazuje na to, ako nevhodná a zložitá je problematika a miestnych povoleniek a vieme, aké ťažké boli diskusie na tejto pôde ohľadom ďalšieho udržania emisných povoleniek pri živote. V tomto priemyslu sa to plne potvrdzuje. Preto sa teším na ďalšie diskusie a myslím si, že je veľmi dôležité to, ako ju budeme viesť ďalej, pretože povolenky nie sú tým správnym nástrojom, ale zásadne komplikujú celú túto oblasť, pretože možno bude potrebné nájsť iné meradlo, ako povedal pán Martin veľmi správne, v tom smere, že mnohé dovozné otázky majú komparatívnu výhodu, keďže nie sú zaťažené týmto prísnym administratívnym systémom tak, ako je to v prípade európskych spracovateľov. Ale otázka ETS je otázkou iných rokovaní, iných e, tém a preto ešte raz oceňujem význam tohto materiálu pre výrobu a priemysel základných kovov. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. A za ALDE má slovo pani Miner. Ďakujem pekne. Najskôr som veľmi rada, že sa mi to podarilo. Um, I would like to say... Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi a všetkým kolegom za ich vykonanú prácu. Správa vlastne poukazuje na veľký záujem, respektíve skupiny vyjadrili veľký záujem do tejto, pokiaľ ide o túto problematiku. Máme viac než 279 pozmeňujúcich návrhov, takže čo to počtu je toho veľa. To poukazuje na význam tejto témy a potrebu nejakej zmeny v tomto sektore. Musíme urobiť všetko preto, aby ten priemysel základných kôl bol konkurencieschopný do svetového meradla, aby jednoducho bol udržateľný. Vidíme, že pozmeňujúce návrhy aj správa samotné poukazujú na dve veľké výzvy. Jedna je teda, že musíme bojovať proti klimatickým zmenám a po druhé musíme ostať konkurencieschopní na celosvetovom trhu ako európsky priemysel. Myslím, že to bude jedna z našich najväčších úloh v najbližších diskusiách, aby sme zosúladili tieto dve veci, ktoré niekedy sú v konflikte proti chode. Preto som predložila niekoľko pozmúcich návrhov, kde chceme komplexný prístup v boji proti klimatickým zmenám a kde chceme aj znížiť energetické ceny pre priemysel. Ale takisto si musíme uvedomiť, že to treba vnímať v kontexte s ostatnými otázkami, ako napríklad Energetická únia a rokovania TTIP. A ďalší dôž, významný bod, je, ktorý tu bol spomenutý, vrátanie toho môjho, je potreba vytvoriť priestor pre tento, to, toto odvetie priemyselné. Chcem zdôrazniť jednu vec. Máme COP21 v Paríži, ktorá sa vlastne bude konať v decembri tohto roku a my musíme túto správu vnímať v kontexte tejto dôležitej konferencie, predovšetkým keď hovoríme o pri ostatných opatreniach, ktoré môžu mať medzinárodný dopad. Teším sa na ďalšiu spoluprácu, pokiaľ ide o túto správu, chcem sa vám všetkým poďakovať. Ďakujem aj my vám. Ďalším rečníkom za guje je pani Lupes Bermea. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. My vítame túto správu a správu pána spravodajcu aj spoluprácu s ostatnými politickými skupinami sú veľmi, prebehlo to veľmi pozitívne. 13 pozmeňujúcich návrhov z našej politickej skupiny, takže tu ide o väčšiu mieru záväzkov, pokiaľ ide o otázku recyklácie, a na to vlastne vsádzame. Potrebujeme väčšiu mieru recyklácie, zhodnotenia, odpad, zhodnotenia produktov. Takže veľa vecí je pre nás dôležitých v tejto otázke. Napríklad potreba silnejších investícií zo strany verejného sektora, ktorá vlastne vytvorí kohezný rámec na regionálnej, nadregionálnej rovine, to znamená sociálny rámec, ktorý vlastne by to zlepšil. Napríklad v Španielsku máme podnik Kovas. Tam sa deje veľa, pokiaľ ide o otázku e, výskumu, inovácie a to treba podporovať aj ďalej, predovšetkým pokiaľ ide o snahu znižiť emisie. Takže musíme si vypočuť aj sociálnych partnerov na to, aby sme zabránili sociálnemu dumpingu, aby sme zachránili a vytvorili kvalitné pracovné miesta. Ďalej požadujeme to, aby sme ten, uzatvorili ten štruktúrálnu, tú štruktúrálnu priepasť medzi cenami za prúd a výrobnými cenami. To jednoducho nie je na prospech konkurencieschopnosti a podporuje to iba oligopóly súkromného vlastníctva. Takisto chceme, aby to bolo lepšie zosúladenie, pokiaľ ide o nástroje flexibility, keď napríklad sa zadávajú dlhodobé kontrakty. To jednoducho má vplyv aj na E, dohody, ktoré sa týkajú odberu prúdu, elektriky, predovšetkým pokiaľ je podnik, ktoré majú veľkú spotrebu. My chceme mať čo možno najviac záväzkov, aby boli to ukotvené v tejto dohode, pretože toto priemyselné odvetvie jednoducho zaznamenalo veľké státy pracovných a tieto musia byť znovu vytvorené. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme pekne a za EFDD teda dostane slovo pán Borelli. Grazie Presidente. Io voglio cogliere <clears throat> l'occasione per ringraziare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 To je veľmi dôležité, aby sme dosiahli takú vyváženosť medzi európskymi a mimoeurópskymi dodávateľmi. Takže musíme robiť všetko preto, aby sme posilnili práve tú výhodu konkurencieschopnosti, aby sme podporovali investície a predovšetkým pokiaľ ide tie hraničné hodnoty, tak to by jednoducho nevylúčilo tú možnosť nejakých dodatočných, dodatočných cieľov, ktoré by sme sa mohli venovať, napríklad reforma ETS alebo dokonca uhlíková daň. Taký, takýto nástroj by dokonca mohol viesť aj k tomu, že by tu boli iné systémy, pokiaľ ide o redukcie CO2, ktoré by neeurópskym krajinám takýmto spôsobom, neeurópskych krajín by sa takýmto spôsobom ukotvili. Takže potrebujeme iné strategické nástroje, inovatívne nástroje, chceme brať do úvahy, aby jednoducho sme zaznamenali zniženie tých emisí. Ale ešte jedna ďalšia prieta, ktorú by som chcel spomenúť, pokiaľ ide to začlenie všetkých zúčastnených strán a miestnej populácie, pokiaľ ide rozhodovací proces. To je pre mňa maximálne dôležité v tom zmysle, aby tu bola zabezpečená ochrana pri práci aj pre zamestnancov, ktorých sa to priamo týka. Takže ochrana zdravia je veľmi dôležité aby sme tieto ťažkosti zvládli, aby sme pohli tým podnikom, ktoré sú v ťažkostiach, aby sme jednoducho takýmto spôsobom sa pohli dopredu. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani Kirsten Darling. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne Edvardovi za správu. Nehovorím tu v mene alebo za svoje pozmeňujúce návrhy, ale ako poslankyňa, ktorá reprezentuje región, ktorý má skutočne veľmi silný priemysel týchto základných kov a ten priemysel, ktorý momentálne čeli veľkým, veľkému počtu výzv je z každého smeru. To znamená, táto správa je absolútne dôležitá a načasovanie je veľmi dobré. Musíme si uvedomiť, že reindustrializácia Európy nie je možná, kde budeme mať takéto priemyselné odvetvia základných kov a potrebujeme jednoducho také politické kroky, ktoré jednoducho takýto priemyselné odvetvia ako aj metalurgiu budú podporať, pretože to sú kľúčové piliere, ak chceme postaviť a chceme postaviť na nohy priemysel. A ja tu hovorím predovšetkým týmto témam, pokiaľ ide zachytávanie uhlíka veľmi často a dosť sa oduševním za túto tému. Predovšetkým pokiaľ ide o náš región, tak tam sme začali prvú regionálny tam sme začali prvý regionálny klaster, pokiaľ ide o základné kovy, pokiaľ ide o chemický, chemický priemysel. A takýmto spôsobom môžeme urobiť niečo. Smerujeme CCS v ďalších, pre ďalšie obdobie. Je veľmi dôležité, aby sme podporovali pozmeňujúce návrhy, ako napríklad ten, ktorý tu bol predložený 2.01, e, kde sa podporujú politiky tých, ktorí investujú do in, inovácií, ktoré jednoducho majú zlepšiť situáciu a ktoré to robia v súlade so životným prostredím. Takže tí najväčší e, účastníci v tomto sektore by jednoducho mali dostať aj patričnú mieru takýchto podporných financií ako e, Európsky parlament musíme bojovať proti dumpingu a chceme, aby aj rada urobila v tejto otázke niečo, pokiaľ ide revíziu legislatívy, pokiaľ ide o tieto konkrétne kroky. Je to veľmi dôležité a to je vlastne to, čo žiadajú aj predstaviteľa priemyselných odvetví. Ďakujem pekne. Ešte pani Kompola 3. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme začali tento semestr s takouto dôležitou témou, pretože základné kovy, to je veľmi dôležitá otázka v našej krajine, napríklad vo Fínsku, my sme na tom závisli, takže neprodukujeme iba drevo, ale aj kovy, ale poučili sme sa počas prvého roku v Európskom parlamente, e, že jednoducho je tu veľká konkurencia takých krajín, ako napríklad Čína, aký tu je veľký tlak, pokiaľ ide o ceny, je tu neférová konkurencia, takže musíme mať nejaké konkrétne predstavy, ako zabezpečiť férovú konkurenciu a hospodárskú súťaž a ešte ďalšia otázka, pokiaľ ide o férovú hospodárskú súťaž, pokiaľ ide o férovú hospodárskú súťaž v Európe, tu čakáme od Európskej komisie, aby pripravila niečo, pokiaľ ide o nepriame náklady a usmerenia v tejto oblasti. To znamená, máme nejaké stanovisko v tomto novom parlamente. Mňa nezaujíma, čo sa stalo v starom parlamente, pretože nás tu toľko nových. Máme spoločné porozumenie postup v tomto výbore ITRE, že čo urobí čo urobíme pre férovú hospodárskú súťaž a čo si pod tým predstavujem. A tí, ktorí sa venujú tejto otázke, napríklad tie usmenia, pokiaľ je štátne pomoci, nie sú celkom jasné na to, aby sme zabezpečili tú férovosť hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o metalurgický priemysel. Takže potrebujeme všeobecnejšie usmerenia, pokiaľ ide o štátnu pomoc, no to aby sme aspoň teda v Európe mali férovú hospodárskú súťaž a mohli to zlepšovať potom aj v ďalších oblastiach. Máme klimatický summit v Paríži, ale potom tu ešte budeme mať aj ďalšie dohody, ako medzinárodné dohody ohľadne tejto témy. Ďakujem pekne a ďalší ako slovo, ďalší dostane slovo pán Bernd Lange z INTA. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja som stá- zástupca, a, takže nie som iba hosťom. Ja si myslím, že to celkové zameranie je vynikajúce, že sa tu venujeme otázke e, oceliarského priemyslu. Chceme túto oblasť posilniť takýmito posilnenými krokmi zo strany ochrany, pokiaľ ide o emisie, a to výskumom, ako aj väčšie účasti zamestnancov a zamestnávateľov, ale mám určitý problém, pokiaľ ide o tie pokiaľ ide o tie odvody, pretože takýmto spôsobom vlastne e, chceme zaviesť do toho určitý byrokratický element, pretože takýmto spôsobom budeme špecificky rozlišovať medzi jednotlivými produktami, budeme ich jednoducho, budeme to zdaňovať rôznymi a poplatkami a budeme musieť potom vypočítať exporty, importy, takže takýto komplexný systém sa vytvorí. A po druhé, máme ešte stále ďalšie e, odvetvia, ktoré majú cezhraničný charakter, to znamená napríklad európske oceľarské priemyselné odvetvia a podniky sú závislé aj od importu. Ja si myslím, že takéto zdaňovanie alebo odvody jednoducho budú v rozpore s tým, o čo sa snažíme. A myslím si, že pokiaľ ide o takéto spoplatňovania, tak to jednoducho bude aj proti tým obchodným dohodám, ktoré už máme uzatvorené. Dokonca to môže ísť aj proti tomu, čo stanovuje VTO Takže môžu sa jednoducho potom, môžu sa aj určité súdne spory, ale vysiela to určité politické signály, ako tvoríme napríklad trh, pokiaľ ide o ocel z Ukrajiny, tak posilníme jednoducho istým spôsobom aj Ukrajinu a um, ustanovíme takéto odvody, tak jednoducho zablokujeme náš trh práve predovšetkým, pokiaľ ide o takéto produkty. Takže nebolo by lepšie, kolegovia a kolegyne, ak by sme sa snažili o to, aby sme jednoducho mali uplatnené tie nástroje, ktoré sa týkajú práve ochrany obchodu. A poukázala naša anglická kolónia, že tieto by sme mali ďalej rozvinúť. A rada jednoducho tieto nástroje momentálne blokuje. A takýmto spôsobom jednoducho by sme mohli zabezpečiť to, že ak by sme napríklad pri jednej alebo pri nejakej konkrétnom výrobku preukázať by sa dalo, že sa tu robí dumping, tak by sme takýmto spôsobom mohli legitímnym spôsobom zariadiť colné opatrenia, čo by bolo v súľade aj s pravidlami VTO. A vlastne v tom našom závere, ktorý máme, pokiaľ ide o tieto nástroje, ktoré sú tu k dispozícii, že by sme vlastne takýmto spôsobom mohli stanoviť aj mieru takýchto cieľ, aby sme urobili niečo proti dumpingu. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Pán Gajer. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ja sa poďakujem pánovi Martánovi. Eduard vie, že ja by som túto správu bol pripravil rád aj sám, pretože Duisburg, čo je vlastne veľké oceánske mesto v Európe a spadá to do môjho volebného okrsku, takže ma to veľmi zaujíma, aby táto správa prešla, pretože si myslím, že jednoducho sa musíme intenzívnym spôsobom venovať stavu viacerých priemyselných odvetí v rámci Európskej únie a oceliarstvo je veľmi dôležité, pretože vieme, že to je súčasť toho reťazca, pokiaľ ide o viaceré druhy produktov, výrobkov a treba povedať, že v minulosti sme viaceré priemyselné odvetvia jednoducho neriešili patričnou pozornosťou. To súvisí aj s komisiou, my vieme, že sme tu mali také konštrukcie v podobe síla v rámci politiky, pokiaľ, ktorú robí komisia. A vlastne takýmto spôsobom sme tu mali tých, ktorí sú to životné prostredie, ktorí išli iným smerom ako tí, ktorí robia politiku. Potom tu zase máme obchodných politikov na komisii, takže vlastne tu boli viaceré smerovania protichodné a naša úloha v Európskom parlamente, aby sme tieto štyri oblasti, ktoré možno v rámci novej komisie pána Junkera, kde, to, kde tie úlohy sú prerozdeleným spôsobom, že by sa mohli dostať do určitej rovnováhy na úrovni komisie, teda aspoň my by sme mohli k tomu prispieť. A ja si myslím, že to poukázal na viaceré dôležité body, ale čo je dôležité a kľúčové, aby sme pokiaľ teda ide o obchodno-politické dosahy, aby sme našli určitý spôsob, akým spôsobom by sme vlastne zabezpečili výrobu, ktorá by bola v súlade s ochranou životného prostredia, ale aby sme zároveň jednoducho sa nemuseli nejakým spôsobom vystaviť tomu neferovému dumpingu zo strany zahraničných partnerov. Eduard poukázal na viaceré riešenia, možno by sa tu dalo ešte nájsť nejaké možné riešenie, ale ešte tu ide napríklad aj o právo, ktoré sa týka konkuren- hospodárskej súťaže. Myslím, že Petra sa vyjadrila správnym spôsobom. Máme tu napríklad situáciu, kde a právo, pokiaľ ide hospodárskú súťaž, zabranie v Európskej únii, aby sme jednoducho dostali, uh, konkrétne, aby sme dostali konkrétne kroky, pokiaľ ide Európsku úniu. Máme tu napríklad ten fínsky podnik a treba si uvedomiť, že komisie ide predovšetkým o to, že či dostáme nejaký titul Európskeho šampióna, ktorý by mal určitú pozíciu e, prvú pozíciu, prvotnú pozíciu na európskom dvoru, ktorý by vlastne však nepozeral na to, či takýto šampión, ktorý by dostal tento titul v rámci Európskej únie, bol skutočne konkurencieschopný na celosvetovom hľadisku. Takže vlastne takýmto spôsobom si sťažujeme my sami život a jednoducho sa nepozeráme na to, ako vyzerá medzinárodná situácia, pokiaľ ide o toto priemyselné odvetvie. Nechcem tu teraz povedať, že takýmto spôsobom chcem podporovať iba európske e, priemyselné odvetvia, ale ak chceme urobiť, zabezpečiť určitú ochranu týchto európskych podnikov, tak si musíme uvedomiť, v akej situácii sa nachádzajú tieto branže v kontexte týchto štruktúr celosvetových, ako to vyzerá vlastne z globálneho hľadiska. A to musí byť dôležitý, dôležité hľadisko aj z pohľadu Európskej komisie. Ak to nie je doriešené doposiaľ, tak jednoducho musíme vyriešiť do budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem za vaše poznámky za Európsku komisiu. Má slovo pani Maria de las Froles Diaz Polido. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že ste vyslovili celé moje meno. Málo komu sa to podarí v plnej dĺžke. Chcem začať tým, že Európska komisia zdieľa obavy všetkých predchádzajúcich rečníkov, teda pokiaľ je o význam tohto druhu priemyslu pre európske hospodárstvo. Ďakujeme pánovi Martenovi za túto správu, ktorá je veľmi komplexná, poukazuje na to, že keď sa nás príjme vo finálnej verzii, bude reflektovať prácu e, všetkých, pokiaľ ide o budúcu debatu o ETS. Komisia sa teší na budúcu diskusiu, takže nebudem to zachádzať do detajlov. Myslím si, že nie je toto správne miesto ETS, ale chcem zdôrazniť ten bod, že E, vždy bolo pre nás veľmi dôležité pozrieť sa na e, hraničnú úpravu. Brali sme to do, úvahu, do úvahy v mnohých našich hodnoteniach. No a stanoviskom komisie je, i keď e, možno by boli aj iné nástroje na zabezpečenie toho, že je vplyv tohto e, druhu priemyslu v krátkom čase e, tie e, kvóty v dlhej dobe budeme mať po Paríži, že to sú aktivity, ktoré musíme uskutočniť. Chcem končiť moje vystúpenie tým, že poviem o dlhodobých kontraktoroch e, v energetických záležitostiach. Chcem pripomenúť všetkým ženom parlamentu, že komisia pracuje na konzultáciách v otázke energetickej únie. Tieto konzultácie sa skončia na budúci týždeň Teči, tešíme sa na príspevok európskych inštitúcií a všetkých zúčastnených strán. A skočím e, s tým, že komisia pripravuje ďalší balík o obehovom hospodárstve, o problematike sekundárnych surovín. Takže ďakujem ešte raz Ďakujeme. Ďakujeme za vaše poznámky. A teraz náš spravodajca, kolega Martin. Ďakujem, pán predseda. Vidíte, že tá diskusia je bohatá a globálne povedané nie je tu nejaký zásadný rozdiel hoci je potrebné niektoré veci ešte objasniť. Všetci sme presvedčení, že je potrebné prijať opatrenia preto, aby európsky priemysel pretrval a aby sme mu pomohli. Pomohli jeho rozvoju. Cieľom komisie je reindustrializácia tých oblastí, ktoré trpeli už 30 rokov e, v tomto sektore. A ja z neho pochádzam. Áno, potrebujeme harmonizovať Pán Salini za EPP to povedal, ja mu ďakujem za prácu, ktorú robil a aj v oblasti pozmeňujúcich návrhov. E, ten kompromis e, je o tom, či je potrebné alebo nie e, nejakým spôsobom zrušiť tie nepriame náklady, čo je v záujme týchto hráčov. kontroly na hraniciach, e, či by to mohlo byť dodatočným administratívnym bremenom, alebo to nejak ohrozí konkurencieschopnosť. Ak e, dovolíte vám predseda jednu minútu, ja som z tohto odvetvia, ja som e, pracoval v oceliarni a pre tých, ktorí to nevedia, alebo sú zle informovaní, alebo sú nejak zle vedení, za 30 sekúnd vysvetlím, čo je to výroba ocele. Genéza až po klienta. Aby ste vyprodukovali tónu ocele, tak sa e, vyprodukuje tak nejaký špeciálny preukaz, ktorý je platný 17 rokov. Čiže odkedy sa rozstaví minerál až po jeho transformáciu na ocel, konečný produkt. V každej etape tejto transformácie je meno toho, kto to vyrobil, kedy E, Otieň, teplota, e, ocele, či bolo pekne alebo pršalo. Je to taký občianský preukaz pre každú tonu ocele, ktorá sa vyprodukuje za 10 až 30 rokov. Pre niektorých lobbystov vysvetliť, že toto je komplikované, pretože sa tým zvýši administratívne brameno, tak buď nikdy nevideli, ako sa vyrába ocel, tóna ocele, alebo sú zle informovaná. Tento, tento taký špeciálny preukaz je najlepšou zárukou kvality a bezpečnosti pre klienta. Klient chcel vedieť, za akých podmienok a ako sa vyprodukovala táto oceľ. Je to len ďalší dodatočný riadok, ktorý hovorí, že na výrobu tohto materiálu bolo potrebné x tón emisí CO2, čiže trvá to 30 sekúnd, tento dodatočný riadok. Ja som si chcel dať okuliarenie sluchatka. Trošku som z toho rozrušený. Chcem len povedať, že táto správa, a tým už končím, hovorí sa tu o snahe, o výskume, o financovaní, vzdelávaní a financovaní investícií, aby sme zachovali túto konkurencieschopnosť, ktorá je nevyhnutná. A pre všetkých riaditeľov podnikov to tak je. Niekedy Európska únia investuje do výskumu a vývoja a zastavíme sa, tak povediať, na Prahu. Elkogas v Španielsku, to je platforma v Európy, ktorá bola 100% financovaná Európskou úniou, aby sme toto dokázali. A funguje to, Elkogas v Španielsku funguje 90% emisí CO2 sa zachytí, nefinancovalo sa zvyšok výskumu a vývoja, preto by sme povedali, že keď sa tento uhlík emisie zachytí, tak čo s tým urobíme? Je tu možnosť ho niekde uskladniť, niektorí majú takúto možnosť. A ja chcem povedať, že áno, dobre, týmto územiam treba pomôcť, ale sú aj iné možnosti po výskume a vývoja. A síce, že to, týmto emisiám dáme nový život. A ja vidím, pán predseda, že mi chcete už zobrať slovo, ale ešte na záver chcem povedať, že čo je to tá kontrola uhlíka na hraniciach? Všetky tie schôdze, ktoré som organizoval, som to jasne povedal, ale nie je to jasné. Nie je to nejaká daň. Myšlienka je aká? Keď sme boli v desiatich členských krajinách, 25 eh, podnikoch sú tu dva problémy. A síce ako zachovať konkurencieschopnosť, navýšiť cenu CO2 a potom cena energie. Ale vrátim sa k tej cene CO2. Ako zaručiť tie investície v Európe a nie mimo EÚ? Lance bol so mnou v Duisburgu a hovoril, že e, Tyson Krupp kvôli tomuto už nechce investovať do Duisburgu, ale mimo eurozóny. Ide práve o to, aby sme mali finančný a ekonomický nástroj pre priemysel, ktorý nám umožní E, realizovať tieto investície bez zaťaženia verejných financií, e, zaručiť konkurencieschopnosť preto, aby sme boli schopní konkurovať, aby táto konkurencieschopnosť bola férová v Európe aj mimo. To je myšlienka za touto správou. Mať perspektívu do budúcnosti ako prostredníctvom týchto dlhodobých kontraktov e, vytvoríme vizibilitu pre priemysel, aby sa investovalo do európskeho priemyslu. Ten zvyšok sú len politické pózy, ktoré si ja neprajem, pretože hlavnou myšlienkou je znovu vrátiť nádej priemyslu a znovu otvoriť jeho brány v Európe. Ďakujem, pán predseda. Bola to veľmi vzrušujúca reč, fantastické, úžasné. A koniec nášho zasadania závisel iba od vás, od nikoho iného. Mohli by ste hovoriť asi aj ďalších 15 minút, boli by sme tu zostali o to dlhšie. Nech sa páči, máte ešte niečo? Nie. 21. septembra, popoludní 22. septembra do obeda a popoludní. Vidíme sa o niekoľko dní. That's okay.